and some silence is requested so that we may get started. Poprosím vás, eh, utište sa, aby sme mohli začať. Takže poprosím vás, posadajte si. Dobrý deň, kolegovia. Čiže budeme pračova, eh, pokračovať v práci. Máme 15 hodín, takže máme tu bod 8 eh, na programe, to je výmena názorov s pánom komisárom Kingom, ktorý je zodpovedný za bezpečnostnú úniu, čo je téma, ktorá je aj pre nás dôležitá, takže chceme tu medzi nami pána komisára vrúcne privítať. Dnes je naozaj veľmi teplo aj v Bruseli a pán komisár mali sme už príležitosť eh, opakovane s vami komunikovať, diskutovať. To je dôležitý signál toho, že výbor LIBE môže aj na začiatku nového mandátu Európskeho e, parlamentu e, opäť e, potom vlastne vykonať nové, novú diskusiu. Bezpečnosť je pre nás dôležitá otázka, nielen pre EÚ ako takú, ale aj pre našich občanov. A je to základné právo a komisia teraz navrhla 19. správu o pokroku o bezpečnostnej únii. Tešíme sa na vašu prezentáciu. Je to teda dôležitá 19. správa. A chceme tu aktualizovať E, vlastne situáciu, pokiaľ ide tie témy, ktoré e, súvisia, či to je teroristický obsah online, či to je vnútorná bezpečnostná stratégia, o ktorej sa diskutovalo e, aj na Rade pre spravodlivosť a vnútro, kde sa ministri stretli v Helsinkách minulý týždeň, potom interoperabilita, to je téma, ktorú sme detailne prebrali. Máme tam vlastne aj spis, pokiaľ ide o stráženie hraníc alebo e, riadenie hraničných e, e, aspektov a potom máme tu mm, implementáciu vlastne všetkých týchto právnych predpisov, ktorá je veľmi dôležitá. Nejde iba o to, aby sme prijímali nejakú novú, novú legislatívu, nové predpisy, hlavne ide o to, aby sa tieto implementovali. Všetky právne nástroje, ktoré boli doteraz pripravené, treba ich e, dobre, kvalitne implementovať a práve preto medzi nami dnes vítame pána e, komisára, e, začneme s jeho prezentáciou, potom začnú koordinátory, to bude prvé kolo otázok a potom sa budú môcť vyjadriť aj ostatní kolegovia. Ešte chcem pripomenúť, že koordinátori teda pôjdu ako prvý, iba to zopakujem. Takže najprv, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Prvýkrát tu vystupujem e, vo funkcii, alebo v čase, kedy už ste vy v tejto funkcii, e, aby som bol presný. Teším ma, že som naspäť na Libe. E, sú tu niektorí noví kolegovia, niektorí kolegovia, s ktorými sa už poznáme z minulosti. A potom sú tu aj ľudia takí, ktorí, s ktorými som sa nikdy vôbec nevidel, s niektorými možno videl, ale v inom titule. Takže volám sa Julian King, snažím sa pracovať na Bezpečnostnej únii to na úvod a ešte predtým, ako začneme s tou správou, chcel by som stručne vysvetliť, čo chcem ja dosiahnuť, čo som chcel dosiahnuť za posledné roky, na čom som pracoval. Ak niektorí to už poznáte, tak sa ospravedlňujem, ale chcem, aby všetci ten kontext mali. A potom môžeme ísť na tie ďalšie kroky. Čiže na tie témy, ktoré sú ešte otvorené. Európa má veľa rôznych e, bezpečnostných hrozieb, ktorými, e, ktorým e, musela čeliť za posledné roky, či to bol terorizmus a v tejto úlohe som začal v roku 2016, kedy naozaj boli tu dôsledky hrozných teroristických útokov, ktoré v mnohých našich krajinách boli v rokoch 2015-2016. Bola tu nová hrozba kyberhrozieb, dezinformačné aktivity, interferencie do našej európskej politiky, rôzne formy hybridných hrozieb a takisto bola tu nová výzva, výzva zabezpečenia našej kritické digitálnej infraštruktúry. To je veľmi dôležitá úloha. A všetky tieto základné bezpečnostné otázky sú otázky, kde orgány členských štátov budú lídrami aj naďalej, tak ako boli aj doteraz, pokiaľ ide o bezpečnosť eh, našich občanov. Ale v každej tejto téme sme silnejší vtedy, keď sa snažíme tieto témy riešiť, eh, pracovať na nich, vtedy, keď eh, spolupracujeme. Platí to aj medzinárodne a rozhodne to platí aj na úrovni EÚ. Čiže z pohľadu komisie my sa snažíme vylepšiť spôsob, ako organizujeme svoju prácu, aby sme mohli lepšie ehm, pomáhať E, jednotlivým členským štátom, pokiaľ ide o bezpečnosť e, ich systému a ich občanov. Máme tu viacero politických nástrojov, ktoré na to využívame. Máme tu agentúry, európske agentúry v oblasti bezpečnosti, niektoré z nich sú známe. Europol, o o ňom ešte určite budeme hovoriť. Niektoré nie sú až také známe zatiaľ, ale myslím, že jedného dňa určite budú. Napríklad nová agentúra pre kyberbezpečnosť. Máme tu rôzne formy financovania, vrátanie zacieleného financovania, pokiaľ ide o e, rôzne bezpečnostné ciele, e, rôzne e, siete, samozrejme, ktoré fungujú, niektoré sú formálnejšie, niektoré menej formálne a pokiaľ to potrebné, tak a, a primárne tak aj v spolupráci s vami pripravujeme a teda príjmame aj legislatívu a poslednom období e, tých predpisov bolo viacero, ktoré sa aj úspešne uzavreli. E, vychádzali sme teda z toho e, zamierenia sa povedzme, zamierenia sa povedzme najmä na tie teroristické útoky. Pamätáme si roky 2015-2016, tedy toho bolo naozaj veľa. A to bol pre nás taký silný motív, aby sme sa snažili vybudovať bezpečnostnú úniu v rámci EÚ. Pripravili sme viacej iniciatívy, ako uzavrieť alebo skomplikovať vlastne prácu teroristom a nie iba teroristom, ale aj iným, ktorí nám chcú ubližiť, aby naša odolnosť bola silnejšia, aby sme keď sa niečo takéto stane, aby sme dokázali s tým mm, relatívne dobre pracovať, aby sme bojovali proti radikalizácii, proti násilnému extrémizmu, pretože to je základ e, terorizmu, či je to džihadistický e, terorizmus alebo krajne pravicový extrémizmus, ktorý potom v niektorých prípadoch vedie až e, k teroristickým aktivitám. A táto radikalizácia sa deje v teréne a samozrejme čoraz viac aj online. Sociálne médiá a tak ďalej. Prijali sme opatrenia s vašou podporou tak, aby to bolo náročnejšie pre turistov cestovať, e, získavať financie, nakupovať e, výbušniny, respektíve zbranie. Snažili sme sa posilniť bezpečnosť aj na našich vonkajších hraniciach, posilnili sme agentúry, ktoré boli mimoriadne relevantné, pokiaľ ide boj proti terorizmu, čiže Europol najmä. E, Cielne sme finančne podporili e, mesta, respektíve iné organizácie, e, tak aby vlastne mohli bojovať proti terorizmu bez toho, aby prestali byť otvorené. Eh, snažili sme sa eh, posilniť taký, eh, tie jednotlivé systémy pre vymáhanie práva v rámci celej Európy. Toto je téma, o ktorej sme diskutovali aj s prechádzajúcim výborom, teda to je návrhy, pokiaľ ide o interoperabilitu. Chceli sme, aby tieto systémy sa ľahšie používali pre ľudí, ktorí majú autoritu používať a mať prístup k týmto informáciám, pracovať v prvej rade či sú to policajti, či sú to ľudia, ktorí pracujú na hraniciach, či sú to imigrační úradníci a tak ďalej. Prevencia samozrejme je vždy lepšia ako potom liečba a preto, ako som povedal, sa e, venujeme boju proti radikalizácii, či online, či offline. E, podporujeme také tie e, projekty, ktoré sa snažia zachytiť tú radikalizáciu, poptierať radikalizáciu v rámci našich komunít. Je to taký, taká sieť, ktorá sa volá Radicalization Awareness Network, e, tá v tejto oblasti e, pracuje. Pokiaľ ide online, tam sme navrhli opatrenia, ako zacieliť e, obsah, ktorý je teroristický a ilegálny, ktorý sa nachádza online. K tomu sa ešte za chvíľku vrátim. Keďže máme tu čoraz silnejšie uvedomenie si toho, aké výzvy tu máme v rámci kyberhrozieb, pozreli sme sa aj na tieto práve kybervýzvy a výzvy s tým súvisiace. Poprvé máme tu tie klasické kyberhrozby, hrozby, pardon, e, to sú e, hrozby voči našim dátam zo strany rôznych e, aktérov, ktorí nám chcú ublížiť, snažíme sa posilniť našu odolnosť, preventívne konanie a spoluprácu medzi našimi členskými štátmi v oblasti obrany. Dohodli, dohodli sme si takú, takú sadu nástrojov, pokiaľ ide o kyberbezpečnosť, ako reagovať v prípade takýchto aktivít. Snažíme sa pracovať aj na zabraňovaní takémuto, takým, takémuto konaní, e, posilňovať e, elektronické dôkazy a tento systém potom e, tie tzv. cyber-enabled threats, e, teda hrozby, ktoré sú, kybernetická zóna umožňuje, to, je to sú dezinformácie a tak ďalej, teda veci v politických, e, politickej sfére, najmä pred voľbami, napríklad aj teraz pred tými poslednými eurovoľbami. Pracovali sme s vami, s parlamentom, s členskými štátmi, s občianskou spoločnosťou aj so súkromným sektorom, aby sme prijali rôzne protiopatrenia proti takýmto dezinformačným aktivitám pred eh, európskymi voľbami. Vytvorili sme medzi členskými štátmi aj eh, volebnú bezpečnostnú sieť a rýchly eh, systém pre monitorovanie, pokiaľ ide o organizované dezinformačné kampane. A a dohodli sme sa aj so sociálnymi platformami na novom kodexe v e, boji proti dezinformáciám. Tu nás sa príjmajú opatrenia v súlede s nejakým princípom dobrovoľnosti, tak aby sa posilnila transparentnosť, aby sa posilnila vlastne vedomosť o tom, odkiaľ pochádza daná politická informácia, aký má zdroj. A vy ste to aj zažili. V eurovoľbách tento rok neboli nejaké veľké, dramatické útoky, nebol tu nejaký hack, nejaké hacknutie s líkom, ako sme to videli v Washingtone pred pár rokmi, nebol žiaden veľký útok voči kampani, ktorá sa stala eh, vo Francúzsku, eh, alebo tak ako sa to stalo vo Francúzsku proti, eh, proti Macronovi vo francúzských voľbách. Ale to ešte neznamená, že neboli žiadne dezinformačné aktivity pred eurovoľbami. Boli tu rôzne informácie o strany národných orgánov, z občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o dezinformačné aktivity, najmä zo strany botov, mechanických účtov teda a falošných účtov. Myslím, že toto by sme nemali akceptovať ako normálnu vec od teraz do budúcna. Myslím, že potrebujeme naďalej pracovať na tom, aby to tak e, nebolo. A pozrieme sa aj na to, čo, ako treba e, konať, pokiaľ chceme vyriešiť e, takú naozaj e, citlivú, taký citlivý bod, citlivé miesto a to síce ako lepšie zabezpečiť našu kritickú digitálnu infraštruktúru. A táto diskusia momentálne sa venuje téme 5G, ale nejde tu iba o 5G, tých oblastí je viacero. Digitálne technológie, ktoré potrebujeme zabezpečiť. Pokiaľ ide o 5G, tam navrhujeme európsky e, prístup k tejto téme kde sú obsiahnuté teda jednak spolupráca medzi členskými štátmi, tak aby e, tieto sa mohli spoločne pozrieť na jednotlivé e, rizika, na miesta ohrozenia, ako s nimi pracovať, ako ich vylepšovať. E, tam pracujeme v rôznych fázach od teraz až do konca roka na tom, aby sme analyzovali tieto rizika a možné opatrenia a aby sme pripravili návrh, alebo teda zoznam návrhov, ktoré by sa mohli prieť na to, aby sme našu bezpečnosť zvyšili, či na národnej úrovni, alebo na úrovni kolektívnej. Ale od začiatku jasne hovoríme, že je možné, že teda možno budú nejaké rizika, ktoré sa veľmi ťažko budú riadiť alebo riešiť. A môže sa stať, že na konci tohto procesu, na základe tohto e, naozaj evidence-based prístupu, možno skončíme pri tom, že povieme, že niektoré e, služby, niektoré produkty, niektorí e, dodávateľ alebo poskytovateľ jednoducho potenciálne nie sú bezpeční a potom bude treba hovoriť o tom, čo to v praxi znamená. celá táto práca, ktorú sa snažíme e, vykonávať v rámci teda Bezpečnostnej únie, tá sa vykonáva s veľkou pozornosťou, pokiaľ ide o ochranu základných práv ochrana osobných údajov a tak ďalej. A toto je vec, ktorá je naozaj základom efektívnej bezpečnostnej politiky. O tomto sme veľakrát diskutovali na tomto fóre a určite o tom budeme diskutovať znovu aj v budúcnosti, ale chcem povedať, že ja som, som naozaj hlboko presvedčený o tom, že ak máme mať efektívne bezpečnostné opatrenia, tie musia vychádzať z, a musí byť aj tak vnímané, z plného rešpektovania základných práv. V opačnom prípade všetky hodnoty, ktoré sa snažíme my ochrániť, nebudú ochránené. Potom máme tu monitoring zo strany súdneho dvoru a okrem toho sme vyhodnotili aj dopad existujúcich politických opatrení. Máme k tomu správu, ktorá bola vydaná v roku 2017. Vrátili sme sa 15 rokov dozadu, pokiaľ ide o politické opatrenia v oblasti bezpečnosti. Pozreli sa na to, či zo všetky plne rešpektovali naše základné práva. Toto sme vykonali aj od prípadu k prípadu, keď prichádzali nové návrhy a zistili sme, alebo našli sme nové spôsoby, ako zaangažovať európskeho dozorného e, úradníka pre ochranu osobných údajov, respektíve aj agentúru v tejto oblasti od začiatku pripraviť našich návrhov. Čiže ja chcem hrdo povedať, že e, keď sme pripravovali aj návrhy v oblasti interoperability, ako posilniť naše databázy v oblasti vymáhania práva. Proste od začiatku sme pracovali s týmito kolegami z agentúrou pre základné alebo e, fundamentálne práva, takisto aj e, s tým úradníkom pre ochranu údajov. Od začiatku sme s nimi spolupracovali pri príprave týchto návrhov. A samozrejme to neznamená, že komisia vždy všetko spraví na jednotku. Už e, určite sa niekedy stalo, že niečo nebolo úplne na jednotku v pôvodnom návrhu komisie a práve preto je veľmi dôležité, aby sme potom mali takú diskusiu aká prebehla aj tu s vami, aby sme sa uistili, že tieto návrhy aj testujeme a že tie naozaj sú overené, že sú verifikované a že keď budujeme našu bezpečnosť, tak nezabúdame ani na naše základné práva a nejakým spôsobom ich nepodkopávame. A teraz tak, ako pán predseda už povedal, tieto body boli zhrnuté v 19. Európskej, e, Európskej správe o bezpečnosti, ktorá sleduje ešte určite nedorešené aspekty, na ktorých musíme popracovať v spolupráci s vami. Sú tam ešte určité právne akty, na ktorých treba pracovať. Dúfam, že zaznamenáme pokrok aj s vami. Ešte za tejto komisie, to znamená v nadchádzajúcich pár mesiacoch, sú tam niektoré veci, ktoré sa chystajú, ktoré treba doriešiť do konca roka. V súvislosti s dezinformáciami musíme ukončiť správu hľadom toho, čo sa, ako to vyzeralo s európskymi parlamentnými voľbami, čo sa stalo tam. A potom budeme mať taký eh, kódex eh, praxe v spolupráci s platformou sociálnych médií. No a potom možno by bolo dobre si stanoviť pár v budúcnosti, ale to už eh, príde asi až za nové komisie. Takže ďalej otázka 5G a zabezpečenie našej kritickej digitálnej infraštruktúry. Na to sa bude pracovať do konca roka, ako som povedal. Takže toto sú témy, o ktorých by som naďalej chcel s vami viesť dialog. Ďalej, čo sa týka tých nedoriešených právnych aktov, je tam pár návrhov, ktorými sa zaoberáme a ktoré hovoria o boji E, proti ilegálnemu online teroristickému obsahu. Naďalej je na internete stále e, príliš veľa takéhoto obsahu, stále sa ho veľa vyrába. No minulý rok Daesh, napriek tomu, že bol, utrpeli sériu porážok, tak čo sa týka produkcie džihadistického, extremistického obsahu, tak ten sa dostal takmer na takú úroveň, ako to bolo v roku 2015. Takže takéhoto obsahu je príliš veľa a ešte je príliš veľa takého obsahu, ktorý bol už identifikovaný a nadalej je v obehu a stále je prižila platformiem, ktoré tomuto poskytujú priestor. Taktiež v Svojom kráľovstve bola vykonaná štúdia zo strany úradov, identifikovali džihadistický, extrémistický ilegálny obsah na viac než 400 platformách po celej Európe. Takže takýchto platform je ešte stále príliš veľa. No a preto my navrhujeme, aby sa vybudovala dobrá spolupráca na dobrovoľnej báze. Už takto spolupracujeme niekoľko rokov. Táto spolupráca fungovala dobre. Spolupracovali sme s veľkými sociálnymi médiami, s príslušnými platformami, ale táto spolupráca nie je dosť rýchla, nezachádza dosť ďaleko a nepokrýva všetky potrebné platformy. Na konci minulého roka sme predložili návrh, ktorý by docielil, že do jednej hodiny by, so, by platformy sociálnych médií museli odstrániť takýto obsah e, z internetu, pokiaľ by k tomu dostali príslušný e, príkaz a aby sa systematicky nešíril ilegálny teoretický obsah. A musela by sa byť diskusia s úradmi ohľadom toho, ako tomuto aj zabrániť. No a čo je zásadné, všetky členské štáty by museli zaručiť, že budú mať e, príslušnú kapacitu boja proti terorizmu s pridelenými zdrojmi, aby sa bojovalo proti tomuto fenoménu. Niektoré štáty už majú takéto kapacity, ale nie všetky. Takže je treba na tom popracovať. Myslím si, že toto by bol krok kupredu. Rozhodne by to vytvorilo právny rámec pre takéto aktivity, ktorý by bol testovaný, obstalo by to aj na súdoch, bola by tam možnosť eh, aj opravných prostriedkov, pokiaľ by niečo prebehlo nesprávne a bolo by to celé transparentné. A týmto sa reaguje na širšiu medzinárodnú diskusiu na túto tému. Debatuje sa o tom na G7, G20, ďalej e, po tom, čo sa stalo v Christchurch, e, po tom hroznom útoku na Novom Zélande. Tam bola taktiež e, určitá výzva konať. No a my taktiež vedieme o tom dialog s parlamentom. prvom čítaní sme v apríli odsúhlasili už prvý dokument. Uvidíme, či sa nám to podarí dokončiť. Po druhé, je treba sa pozrieť na to, ako popracovať na legislatív v súvislosti s prístupom k elektronickým dôkazom. Toto je veľký problém, pretože viac než polovica všetkých trestnoprávnych e, postupov obsahuje e, cezhraničnú žiadosť o elektronický dôkaz, ktorý je v inej jurisdikcii. No a za súčasných podmienok tento celý postup je príliš ťažkopádny, príliš pomalý a príliš veľa vyšetrovaní takto v podstate zlyháva, pretože je problém sa dostať takýmto elektronickým dôkazom. Takže je treba si zistiť, čo sa dá robiť. Návrhy, ktoré sme predložili, Tie boli prediskutované aj tuto v tomto parlamente za minulého obdobia. Uznávam, že je to problematické, že sú tam určité problémové aspekty, ale dúfam, že to ešte prediskutujeme, pohneme sa ku predu. Po tretie, o tomto som ešte nehovorila, aj treba na to upozorniť. Dúfam, že prebehne detaľnejšia diskusia s vami, že nadviažeme na niektoré prvky, ktoré boli obsenuté v správe výboru pre terorizmus za minulé parlamentného obdobia, napríklad čo robiť e, v otázke zahraničných e, teroristických bojovníkov a ich rodín, pretože niektoré z týchto rodín sa ešte nachádzajú v konfliktných zónach v Sýrii, v Iraku. Sú to skutočne dosť prekvapivé čísla, odhadujeme celkovo že asi 5,5 tisíca zahraničných teroristických bojovníkov opustilo EÚ, aby sa vydalo do konfliktných zón, do Sýrie a do Iraku. Asi tri štvrtiny z nich boli muži, asi štvrtina boli ženy. No a ťažko to nejak presne odhadnúť, ale aspoň 1400 z nich bolo zabitých, mohlo by to byť ešte viac. A my si myslíme na základe toho, čo hlasili úrady členských štátov, že asi 1600 z týchto osob, ktoré odišli, sa už aj vrátili. Väčšina z nich ešte v tej prvej vlne pred pár rokmi. No a tým pádom asi 2,5 tisíca nevieme, čo s nimi, kde sú. Myslíme si, že možno sú ešte v konfliktnej zóne, alebo sa premiestnili do nejakej ďalšej, kde si myslia, že môžu ďalej bojovať. No a vieme, že asi 600 mužov a žien a asi 700 detí je momentálne v detenčných centrách, hlavne v Sýrii, pod kontrolou sírskych kurdov. To už je veľa detí, ale odhaduje sa, že je takýchto detí v regióne asi 1400, kde jeden alebo obaj rodičia majú štátnu príslušnosť niektorých členských štátov EÚ. Či ich e, prepatriovať alebo nie, tak e, toto je na zváženie jednotlivých členských štátov, ale my kolektívne môžeme postupovať, môžeme pomáhať, môžeme diskutovať o tom, ako podporiť vyšetrovanie a stíhanie týchto zahraničných bojovníkov, ktorí sa eh, vracajú do Európy alebo ktorí sú ešte v, tom, v tých regiónoch. Diskutujeme, spolupracujeme aj so susediacimi krajinami o týchto témach. No a predovšetkým je tu otázka detí. Toto je dôležitá práca, ktorá nás ešte čaká. Ešte tu boli ďalšie návrhy, ktoré prišli z péra výboru pre terorizmus a ja sa tiež mašla na ďalšie diskusie s vami hľadom toho, ako riešiť eh, hospodárskú a finančnú eh, trestnú činnosť. A ešte ďakujem za trpezlivo, že ste mi dali čas navyše. Chcel by som ešte hovoriť o tom, že ako povedal pán predseda na začiatok, nie len o to, že chceme robiť nové kroky. Je treba implementovať aj to, na čo už sme sa spoločne dohodli v tejto oblasti, rovnako ako v iných oblastiach, možno ešte viac, je treba implementovať, implementovať, implementovať. No a čo sa týka našej spolupráce spoločnej, tak ja si myslím, že je dôležité uvieť do platnosti to, na čom sme sa dohodli. Či už je to legislatíva, alebo agentúry, podpora agentúr, podpora sietí, účinné opatrenia. Naša legislatíva podľa poslednej správy o stave bezpečnosti v EÚ ukazuje, ktoré aspekty sú dôležité. No aj v minulosti som využíval všetky dostupné prostriedky, aby som podporoval členské štáty pri implementácii, ale taktiež, eh, aby pokiaľ neimplementujú, tak aby nejak to bolo postihované. A v budúcnosti budem postúpať rovnako. Na záver by som chcel povedať, že si myslím, že je jasné, že nás čaká ešte veľa práce. Tieto hrozby sa stále vyvíjajú, menia. My musíme na ne reagovať. Teším sa na úzkú spoluprácu s týmto novým výborom nadchádzajúcich mesiacov. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár King. Ďakujem za to, že ste ukazovali, ukázali vašu politickú ochotu, volu a prišli ste diskutovať s výborom pre vnútro, spravodlivosť a občanské slobody. No a správne ste pripomenuli celkový kontext vrátane spomínaných správ, ale taktiež je tu tá výzva na podporu bezpečnosti ešte z roku 2014, 15 a 16 kedy nás zasiahli teroristické útoky a po celej Európskej únii sa rozprestrela teroristická hrozba a bolo jasné, že je treba šíriť osvetu a reagovať. Taktiež ste zhrnuli niektoré správy, ktoré sú členom výboru k dispozícii a poskytli ste prehľad o hlavných prvkoch tejto správy. o ktorej je treba v nadchádzajúcich mesiacoch diskutovať. Máme tu napríklad e, hodnotenie zo strany Europolu a riedeceho výboru. Tento proces spustil výbor LIBE. No aj treba zistiť, aké budú nadväzné kroky na zistenia v súvislosti s kybernetickou hrozbou, kybernetickou bezpečnosťou. Ďalej máme ministerské fórum, ktoré sa bude konať v polovici oktobra. A taktiež je treba sa na tom dohodnúť čo najskôr už po lete. No a teraz koordinátori sa môžu všetci vyjadriť Keďže nás trochu tlačí čas, tak prosím, každý koordinátor má dve minúty, tak aby všetci sa mohli pýtať. Mám tu dosť dlhý zoznam rečníkov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ďalší sa hlásia. Takže prosím, koordinátori, každý len dve minúty, aby každý dostal šancu vypáliť tú svoju otázku na komisára Kinga a aby ešte aj pán komisár mal dosť času na odpoveď. Na úvod bude zastupca EPP. Zastupujete EPP? Áno, pán Lenárs. Vy ste prvý. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste sa prišli, pán komisár, na začiatok nášho obdobia parlamentného. Bezpečnosť bola dôležitou tému za posledných 5 rokov, naďalej ňou bude aj v ďalších 5 rokoch a my ako EPP sa tešíme na pokračovanie našej skvelej spolupráce s vami. Nemáme veľa času, takže stručne prejdem k pár bodov, ktorých ste hovorili. Elektronické dôkazy, práca na legislatívnom balíčku prebieha, no zároveň rada schválila negociačný mandát pre Budapešský dohovor a pre dohodu medzi EÚ a USA. Máte nejaký harmonogram, ako budú prebiehať tieto rokovania a ako chcete zaručiť, že čokoľvek sa vyrokuje v súvislosti s Budapešským dohovorom a s dohodou medzi EU a USA, bude v súlade s tým, čo bude schválené v rámci legislatívneho balíčku v EÚ, bez toho, aby sme zbytočne odsúvali tieto rokovania. Po druhé, čo sa týka PNR, na ministerskom stretnutí EU USA v júni sa obe strany zaviazali, že opätovne vyhodnotia dohodu o PNR medzi EÚ a USA v tlačovom vyhlásení o mm, súčasne platnej dohode, sa o tom hovorilo, takže bude to hodnotenie štandardov, ktoré boli stanovené zo strany Európskeho súdneho dvora aj v rámci e, dohody medzi EU a Kanadou, aby tieto štandardy sa používali aj v rámci dohody medzi EU a USA. A toto súvisia s implementáciou v členských štátoch. Ďalej. My v tomto parlamente v spolupráci s vami chceme sme chceli zaručiť implementáciu legislatívneho balíčka, ktorý je treba implementovať teraz. Takže je treba, aby ste nad tým bdeli. Hovorím teda o balíčku interoperability. Prosím možno nejaké aktuálne informácie o tom toho, ako to momentálne prebieha. No a po štvrté, teroristický on, obsah online. Tiež ste o tom hovorili samozrejme, čo skoro začnú trialógy ohľadom teroristického obsahu online pre EÚ, ale samozrejme to obmedzené na územie EÚ. Vy ste už hovorili o výzve z Christchurch. Samozrejme, mnohé krajiny, mnohé spoločnosti sa pripojili, ale nie USA ani mnohé z tých 400 platform, o ktorých ste hovorili. Takže ako môžeme zlepšiť túto situáciu, možno bilaterálne to vyjednať z USA, aby sme zaručili teroristický obsah, ktorý musí byť zmazaný, tak zmazaný aj bude. Ďakujem a prepašte, som hovoril dlho. Cards were also raised. Takže ďalší sa hlásia, zvíjajú kartičky, takže navrhujem, tak ako sa podalo vo filme Shows. Budeme potrebovať väčšiu loď. Potrebujeme viacej času, aby sme stihli všetky otázky. Takže navrhujem, aby pokračovala pani Sipel. Not so easy to be short with all the... Takže, pán predseda, samozrejme je ťažké byť stručný s tým všetkým, čo pán komisár spomenul vo svojom príhovore. Takže krátka otázka na úvod. Dnes ráno sme hovorili v inej súvislosti o implementácii a o tom, že často zistujeme, že je tu široká zhoda ohľadom konkrétnej legislatívy, ale potom s implementáciou sú problémy v oblasti e, trestného práva a bezpečnosti. Taktiež čelíme takému problému, že vytvoríme veľkú mieru novej legislatívy a potom, keď hovoríme s políciou, e, s aktérmi v súdnom sektore, tak zistíme, že nemajú na to ani čas, ani zdroje, ani možnosti, ani dosť personálu a tým pádom nemôžu riadne implementovať to, na čo my sme sa dohodli. Takže ako vnímate vy situáciu členských štátov v tejto súvislosti? Tiež veľa hovoríme o terorizme, o extrémistickom násilí, a taktiež ďakujem za to, že ste hovorili o agentúrách na boj proti radikalizácii, teda musíme pracovať na prevencii. Aj v Nemecku, aj v Polsku, v rôznych krajinách sa stali takéto veci. No a často by sa zdalo, že chyba politická vôľa na boj proti takýmto takémuto extrémistickému násiliu, na boj proti porušovaniu ľudských práv niektorých skupín obyvateľstva. Tiež ste hovorili o tom, že je otázne, či členské štáty dostatočne bojujú proti takémuto extrémistickému násiliu. Čo si o tom myslíte? My samozrejme musíme v otázke bezpečnosti vychádzať z plného rešpektovania ľudských práv, ale Netreba sa pozerať len jednotlivo na smernice, ale je treba si uvedomiť aj širší kontext. Pokiaľ jedno opatrenie v jednej oblasti môže ohrozovať ľudské práva, v inej nie, je treba možno vyhodnotiť, či základné práva sú implementované, rešpektované v rámci všetkých opatrení, ktoré sme zaviedli. Možno som to len prepočula, Povedzte k tomuto niečo, no a ešte krátko k elektronickým dôkazom. Myslím si, že už tento názov je nesprávny, pretože hovoríme o elektronických veciach, o papieroch, informáciách. Pokiaľ sa to, či sa z toho stane dôkaz, tak to závisí od konkrétneho postupu vyšetrovania. A ja som veľmi rada, že v posledných mesiacoch som pracovala s tenými spravodajcami v tejto oblasti a myslím si, že sme odvedli dobrú prácu. Hovorili sme o rôznych problémoch, ktoré sú v tejto oblasti. No a dúfam, že teraz môžeme začať predkladať naše požiadavky, naše pozmenujúce návrhy, pretože skutočne je treba byť obosretný a vždy rešpektovať ľudské práva. Ďakujem, prosím, opakujem, že pridržiavate sa tých dvoch minút, lebo v opačnom prípade budeme naozaj potrebovať väčší čln Teraz pani Intfeld e, v mene Obnome Európu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, rada vás to znovu vidím. Aj po voľbách. Dúfam, že spolu budeme ešte dlho pracovať, dlhé roky. Ale ja to myslím úprimne. Európska únia je veľmi dobrá v jednej veci a to je vo vytváraní pravidiel a samozrejme je atraktívne vytvárať legislatívu. My sme parlament, my sme to tu schválili, potom na rade, potom sa tu potlapkávame, sme spokojní. No ale keď príde implementácia a vyhodnocovanie, tak tam už nám to vôbec nejde. A je to trochu jednostranné. Keď sa pozriem na skóre implementácie legislatívy, o ktorej ste hovorili, tak napríklad 4 roky po deadline štvrtá smernica o boj proti praniu špinavých peňazí nebola ešte implementovaná zo strany 24 členských štátov, takže na čo sa vlastne príjmala táto smernica? Vysvetlite mi to. Čo týka vyhodnocovania, tak úprimne tento parlament vyzval k dobrému vyhodnoteniu účinnosti dopadu na ľudské práva a taktiež nákladov na boj proti, te, boj proti terorizmu už v roku 2007. Ešte stále na to čakáme. Je to dôležité. PNR dáta, hovorili ste o tom, nemecký spolkový kriminálny úrad, ktorý práve nie je najľavicovejší, e, rozhodol, že u PNR je tu 99,7 falošných pozitívnych zistení. Zistila som to u komisie, zistila som to u komisie a hovoril, že všetky systémy máte veľmi zaujímavé štandardy a vy ďalej hovoríte o tom, že e, berieme do úvahy základné práva a tak ďalej, ale ak sa pozriem na to, koľko zákonov, ktoré sme, kde sme e, hlasovali proti ním, koľko ich škrtol e, Európsky súdny tribunál, PNR, Karada, Safe Harbor, zachovávanie údajov a tak ďalej, to znamená, že legislatíva nie je právne úplne košer. A po záverečná poznámka, myslím si naozaj, že musíme bojovať proti terorizmu a blížim sa k záveru, ale nemali by sme mať uh, slepé miesta, pokiaľ ide o pravicový extrémizmus. To bolo vo vašej prezentácii a to sa týka tiež e, nabádania k nenávisti, nielen zo strany e, zločineckých skupín, ale aj zo strany politikov. ktoré uh, ktorí e, navádzajú ľudí e, k nenavisti voči, voči e, gejom. To sú naozaj politici. Je to naozaj škodlivé a možno, že budúca komisia by sa mala pozrieť aj na toto. Mrs. Strick for the Greens. Zelených pani Strick. Ja by som tiež chcela poďakovať a naozaj kompliment pán King za vašu prácu v boji proti terorizmu a kybernetické zločinu a ďalší vývoj v tejto oblasti, to je nás samozrejme výzva je veľmi dôležité to, túto prácu realizovať. Je to rozhodujúce pri e, posilňovaní našich slobôd a právneho štátu. Bezpečnostné opatrenia by preto nikdy nemali podkopávať tieto slobody a právny štát. Je tu naozaj dôležitá rovnováha medzi bezpečnostnými opatreniami a základnými právami. Mám dve veľmi konkrétne otázky v tejto oblasti Posilňujeme eh, kompetencie eh, právnych, eh, súdnych orgánov a polície v oblasti bezpečnosti. A ja si kladiem otázku, ako sa vy pozeráte na potrebu posilnenej, viac posilnených štandardov a procedurálnych zábezpiek pre podozrivých zo zločinov. Sú tu základné ustanovenia, ale rozdiely medzi rôznymi členskými krajinami a procedurálne zábezpeky sú obrovské. Ak chceme spolupracovať e, na základe vzájomného uznávania, mohli by sme čeliť e, výrazným nedostatkom pri ochrane e, a procedurálnych ochranných prostriedkov. Pre, pokiaľ ide o rozpočet 2015, tu prijal parlament revíziu základných práv zberu údajov, nástroje a programy a naozaj to funguje už niekoľko rokov teda. A my si kladieme otázku, kedy komisia predloží výsledky a zistenia e, týchto pilotných projektov, pretože si myslíme, že naozaj to potrebujeme. A v každom prípade, e, predtým, než komisia navrhne nové programy a možno aj nové opatrenia, sa navrhnú a návrhy, e, ktoré rozšíria systém zachovávania a zberu údajov. A v tomto ohľade sa chcem spýtať pána Kinga, či si on myslí, že by bolo nevyhnutné a proporciálne E, rozšíriť tieto e, súhrné politiky a zachovávanie údajov PNR. Takže e, aké sú vaše názory rozšírenia tohto politického bloku? Ďakujeme. Pán Tardino a potom za EKR pán Prokačíny a takže pán Tardino. Pani Tardino. eh, Ďakujem, chcem poďakovať pánu komisárovi za prítomnosť, že sa vyjadril k správe o bezpečnosti v EÚ. Naozaj bola len nedávno zverejnená, preto si musíme najprv prečítať, než vyhodnotíme jej obsah. Výzvy a hrozby sú čoraz zložitejšie, to iste platí a spolupráca a informácie sú dôležitejšie preto by, na to, aby sme garantovali bezpečnosť našich občanov Máme tu rôzne sektory, kde sa treba, na ktoré sa treba zamerať, hrozby terorizmu alebo organizovaný zločin a informatika. A keď hovorím o potrebe toho, aby európsky občania žili bezpečne, nuž tak tu medzi tými hrozbami je to aj téma bezpečnosti na vonkajších hraniciach. Talianská vláda ukázala, že je v prvej línii a to isté očakávame od Európskej komisie. Bohužiaľ, až doteraz to možné nebolo Není tu dostatočná miera odhodlania a ja sa pýtam, čo chce komisia urobiť, aby sa zabezpečila implementácia efektívnych opatrení. A tiež téma bezpečnosti a hraníc, to súvisí, bohužiaľ, s tým súvisí i ďalšia citlivá téma a to je obchodovanie s ľuďmi. A tu priamo k otázke e, akým spôsobom, napríklad pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi, akým spôsobom komisia zabezpečuje aplikáciu smernice o obchodovaní s ľuďmi. Vieme predsa, že Európska únia je jedným z centier, kľúčových centier pre tento obchod a komisia eh, hodlá vziať do úvahy švedský model. Pýtam sa, kde sa trestne stíha i ten, kto kto sprostredkováva sexuálne služby a nie ten, kto, ich predmeto, kto je predmetom toho obchodovania. Takže mohli by ste na to odpovedať. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem za to, že ste prišli, pán komisár. Predovšetkým si myslím, že komisia sa mala zaoberať procesom radikalizácie, kde sa eh, vzdelávajú tí teroristi a ja sa pýtam, či ste si urobili nejakú analýzu, koľko tých teroristov, tých aktívnych e, na, na našom európskom území, koľko sa ich v úvodzovkách vzdelalo, e, e, trénovalo v našich krajinách a koľko z nich ktorí tak učinili kvôli migrácii. V Helsinkách sa konalo zasadnutie a vy ste tam tvrdili, že členské krajiny sú suverené v oblasti bezpečnosti a tým pádom e, sú to spoločné hrozby, ktoré e, sú v kompetencii Európy. Ja sa však pýtam, čo si myslíte o nevládnych organizáciách. Systematicky, umyselne sa porušuje suverenita. Ďakujem. Teraz za uh, GUE pani Ernst. Niekto za GUE? Kto by chcel? vystriedať, alebo teda vz, hovoriť za eh, eh, GUE ako koordinátor. Takže teraz prvé kolo najprv odpovedí pre koordinátora, potom ostatní členovia môžete položiť eh, otázky. Ďakujem pekne vám všetkým. Už Po nejaký čas sa zaujímam o tieto témy, takže sú dôležité aj tie detaily, ktoré ste spomínali. Ne, nepôjdem e, nejak špecificky podľa poradia. Dúfam, že nič nevynechám. V každom prípade je tu veľa otázok, ktorých sa týka k elektronickým dôkazom e-evidence. E, e, Či ste hovorili s kolegyňou, alebo budete koho zajtra hovoriť s kolegyňou Jourovou Nechcem predbiehať všetky odpovede. E, spoločne na tom budeme pracovať. Výrazne si uvedomujeme, aký je časový harmonogram. Dohodli sme sa e, na mandáte. Urobili sme tak preto, pretože e, Viera chce komunikovať s USA v tejto veci. Uvedomuje si, že diskusie naďalej prebiehajú a s vami e, budeme e, e, určite po nejakú dobu ešte toto riešiť, pretože Spojené štáty sú pred nami. Ako vieme, výrazne pracujú bilaterálne s niektorými členskými krajinami, podporujú ich prístup, ktorý sa skôr opiera o bilaterálne dohody, než z tej samotnej e, logi, logiky, ktorá by bola vlastne založená na kolektívnom európskom prístupe. A ja si myslím, že to sú potom lepšie e, zábezpeky. V každom prípade už na, v základnom návrhu sme chceli lepšie a silnejšie zábezpeky než sú na strane USA. Pokiaľ ide e, Budapešťanskú e, Radu Európy. Chceme pokračovať v týchto diskusiách. Budúce kolo začne v septembri. Chceme byť aktívnym e, účastníkom tohto fóra, aby tu vznikal prístup, ktorý zahrnie množstvo krajín mimo EÚ. A postupne sa budeme snažiť zabezpečiť, že e, v našich vonkajších konverzáciách vlastne odzrkadľujeme stav našich vnútor, eh, vnútorných interných príprav. Pravidelne vás budeme informovať, ak si myslíte, eh, že je to nesprávne, určite eh, si to treba vyjasniť. Pokiaľ ide o rôzne otázky spojené s PNR. PNR s Kanadou Je tu nový základ pre dohodu. Ako som už povedal, e, nie vždy veci e, sú korektné a je tu tiež právny e, rámec v rámci rozhodnutia súdneho dvoru. Ak súdny dvor hovorí, aby sme sa na veci pozreli v čerstvej forme, budeme tak činiť a budeme sa opierať o ich rozhodnutia. To sme urobili v prípade Kanady a ja verím, že Kanada čoskoro bude v stave potvrdiť dohodu, ktorú sme s nimi dosiahli. Pokiaľ je o Spojené štáty, takisto s Austráliou, diskutujeme o tom, ako PNR funguje u nich. Tieto veci e, sa diskutujú. Budeme v tom pokračovať v septembri. Bolo tak v Spojených štátoch. Misia do e, Austrálie prebehne v auguste. Opäť vás budeme o tom informovať. Pokiaľ ide o PNR dáta v e, Európe. Je to jedna z tých oblastí, kde vás informujeme o implementácii. Tvrdo na tomto pracujeme a dúfam, že som bol dostatočne transparentný v tejto problematike, ako to prebieha. 25 členských krajín plne transponovali smernicu do národného práva. Jedna členská krajina naďalej musí dokončiť eh, transpozíciu, to je Slovinsko. A ďalšia členská krajina zasa slúbila, že, tak bude, že to bude implementovať a má však problémy s tým, ako prejde legislatíva cez parlament, a to je prípad Španielska. Diskutovali sme to bilaterálne včera. Nepochybne e, nemám pochybnosti o tom, čo, do, čo dohodli tieto krajiny. Majú osobitné situácie v parlamente, tým treba rozumieť. A v prípade tohto i ďalších otázok budeme pokračovať e, v spolupráci s, člensk- s členskými krajinami, ale budeme e, s nimi e, hovoriť, ak zlyhávajú. Pokiaľ ide o vízy, už bude to zložité, všetci to vieme, keď o tom diskutujeme. Je to naozaj veľký, veľký e, projekt s cieľom modernizovať no, rôzne databázy, vytvoriť nové databázy ETS v e, systém Entry-Exit a implementovať intraoperabilitu spôsobom takým, ktorý bude efektívny, ale so všetkými tými ochrannými prvkami, e, na ktorých sme sa dohodli, keď sme o tom hovorili. Máme e, v dispozícii určité centrálne financovanie, máme skúsenosti, ktoré sme ochotní zdieľať s členskými krajinami. Musíme však spolupracovať s členskými krajinami, nemôžeme to urobiť za ne. To sme zdôraznili na ministerskej úrovni, vrátane neformálnych stretnutí. Mali sme aj prvú e, sériu podrobných stretnutí, pokiaľ ide o to, ako budú implementovať Ak chcete, budem vás informovať o pokroke ku tejto práci, práce, e, jak, ako bude postupne napredovať. Ďalšie otázky sa týkali implementácie, tie sú pokryté v tej samotnej správe a komplexne sme posúdili e, implementáciu v zásade aspektov základných práv. Vy ste ma o to požiadali, keď ste mi písali v roku 2016, keď som tu vystúpil pri prvom vypočutí Pani, info, pani Sipel, vy ste ma o to žiadali, takže sme to urobili. Má to stovky strán. Poskytli sme to tomuto výboru. Mrzí ma. Ak ste to každý e, nevideli, e, veľmi rád vám to znova rozpošlem. Je v tom pokrytých 15 rokov politických iniciatív v tejto oblasti. A prvýkrát sa tak učinilo, tešíme, že sa to urobilo ak chcete, aby sa to aktualizovalo, verím, že to urobiť môžeme. Pokiaľ ide o určité slabiny v implementácii, určite máte pravdu, keď zdôrazňujete, že určité aspekty, podrobné aspekty e, balíčku proti, e, boja proti praniu špinavých peňazí sú pod e, očakávaniami Diskutovali sme o tom dnes na kolegiu, keď sme sa dohodli na súbore správna e, s cieľom presadiť lepšie naše pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí. Je tu rozhodne e, argumentácia, aby sme sa pozerali na to, ako budeme činiť legislatívu o boji proti praniu špinavých peňazí. Pokiaľ ide o otázku otázky, otázku ochrany údajov a zachovávania, uchovávania údajov. Vaša otázka sa týkala e, údajov PNR. Dohodli sme tu súbor pravidel a dojednaní, vrátane dohodnutia s vami v rámci procesu spolu e, zákonodárskeho postupu. My sme sa snažili e, uvažovať, ako budeme v budúcnosti posudzovať všeobecné princípy uchovávania údajov je to národná kompetencia, nie je tu celoeurópsky rámec. My sme eh, absolvovali mm, diskusii eh, s odborníkmi, realizujeme i ďalšie diskusie do konca roka a my sme sa eh, rozhodli, že to budú správy vám i rade, pokiaľ ide o možné kroky, majúc na pamäti jednotlivé nedokončené prípady E, pred súdnym tribunálom a samozrejme, e, že sa čoskoro e, v nich rozhodne. Dúfam, že som nevynechal veľa a posledná vec sa týka pašovania a prevádzania migrantov. Je to samozrejme prioritou Europolu. V nedávnej dobe posilnili svoju prácu v tejto oblasti, rozvíjajú ďalej prácu Centra boja proti prevádzačstvu. Dúfam, že v budúcnosti vás budem môcť viac informovať. Ďakujeme za stručnosť. A teraz je tu 20 poslancov, ktorí chce vystúpiť a položiť otázku. Ak to chceme stihnúť, každý z nás sa musí držať 1,5 eh, minúty, aby zostala vôbec čas na eh, normálne odpovede. Podmienka je naozaj 1 minúta aby to všetci stihli. Začneme. Pánom Radevom, našim podpredsedom. Nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár King. Poprvé chcem sa vám poďakovať za skvelú spoluprácu, ktorú sme mali v prechádzajúcom mandáte alebo počas predchádzajúceho mandátu parlamentu a najmä pokiaľ ide o vylepšenie cezhraničného prístupu k informáciám zo strany e, policajných e, orgánov alebo orgánov aktívnych vo vymáhaní práva. To plne vylepší európsky rámec, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a proti financovaní terorizmu. Už veľa rokov zločinci zneužívajú moderné technológie v globalizovanom svete a dnes je mimoriadne náročné vykonávať nejaké vyšetrovania, ktoré e, si vyžadujú aj prístup k elektronickým dôkazom a prístup k informáciám najmä z USA. Toto všetko je vlastne momentálne na dobrovoľnom princípe a dúfam, že komisia využije rokovania na to, aby posilnila spoluprácu medzi e, orgánmi v oblasti vymáhania práva a medzi americkými orgánmi, pokiaľ ide o prístup k elektronickým dôkazom. Bolo ministerské stretnutie na tému Spravodlivosť a vnútro EU-USA. Tam sme, potom ste spomínali vy, diskutovali ste o cestovaní bez víz a teda vízovú reciprocitu medzi USA a medzi EÚ. A teda konkrétne tými piatimi členskými štátmi, medzi ktoré patrí aj moja krajina, Bulharsko, ktoré ešte nemajú bezvisové cestovania do Spojených štátov. Viete k tomu povedať nejaké bližšie informácie, čo sa tam e, preberalo, či teda už pomaly sa blížime k tomu, aby tí, títo ľudia nemuseli žiadať o víza a či, pokiaľ to nestane, bude vízová reciprocita zavedené zo strany USA. A ďakujem pekne. E, teší ma, e, že ste tu medzi nami. E, súdny dvor e, odsudil e, jeden členský štát vo veci e, tom, že v jednom konkrétnom prípade zabitia teroristu vlastne ten, to postup nebol správny, e, pretože e, ten človek, ktorý vlastne zabil, ten naďalej beztrestne žije v Európskej únii a toto samozrejme našu dôveru systém oslabuje. E, vy hovoríte, že takéto e, veci aj v oblasti beztrestnosti treba riešiť, e, riešiť a napravovať. Nie to poprvýkrát, čo sa toto stalo poprvýkrát, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie eurozatýkačov. O, tom to, o tomto sme už hovorili tu aj v roku 2014, kedy vlastne chcel, chcela revízia tohto mechanizmu posilniť efektívnosť nášho priestoru spoločnej bezpečnosti v prípade takýchto dôležitých e, e, problémoch, ako je práve terorizmus. A potom hybridné hrozby. Britský minister pre zahraničné veci, ten vytvoril novú, e, nový systém ochrany pre Perský záliv, kde lídrom je Európa. A teraz hovorí, že sme už vlastne pred Brexitom. My sme vy ste študovali aj dopady Brexitu na bezpečnosť Európskej únie, ale tieto nové hrozby, ktoré tu máme, a to sú práve tieto eh, eh, eh, hybridné, napríklad aj v zóne Gibraltaru, napríklad je to niečo, čomu sa venujete? Ďakujem pekne ďalej, poslanec Kiniči. Teda poslankyňa, pardon. Áno, ďakujem pekne. Eh, chcem sa poďakovať pánovi komisárovi Kingovi za to, že sa zúčastňuje na tejto výmene názorov eh, s poslancami a takisto aj za prácu, ktorú doteraz vykonáva, pokiaľ ide o bezpečnosť a témy s ňou súvisiace. Toto samozrejme eh, je prepojené aj na prebiehajúci dialog, ktorý on vykonáva s výborom LIBE a ďakujem pekne za tento dialog, za túto spoluprácu. Takisto chcem vyjadriť moju vďaku a podporu, pokiaľ ide o legislatívu, ktorá bola vygenerovaná doteraz alebo pripravená, ktorá posunie európsky e, legislatívny rámec, čo sa týka spolupráce v oblasti ako napríklad trestné právo. Myslím to napríklad aj na boj proti e, terorizmu, na legislatívu, ktorá e, sa týka napríklad aj výmeny finančných informácií, to s tým tiež súvisí, súvisí zadržiavanie teroristických aktív a tak ďalej. A toto je veľmi dôležité, pokiaľ chceme bojovať proti cezhraničnému e, zločinu, ktorý častokrát je vykonávaný zo strany organizovaných e, skupín zločincov. A moja otázka teda je prepojená aj na to, čo sa bude e, diať, pokiaľ ide o prácu, ktorú budeme, dúfam, spoločne vykonávať na vyššie mesiace, na vyššie roky. Nemyslíte si, pán komisár, že pokiaľ ide o túto tému, že stále nás čaká istá práca, že ešte treba nejaké úlohy spraviť? Treba skompletizovať legislatívny rámec, pokiaľ ide o organizovaný zločin? Europol hovorí, že je približne 5000 organizovaných e, skupín, e, ktoré v EÚ e, fungujú. Niečo sú motorkári, niečo sú mafiánske gangy a tak ďalej. Tých druhov je veľa rôznych. A myslím, že by sme sa mali dopracovať k nejakej spoločnej definícii toho, čo to je organizovaný kriminálny gang. Nemyslíte si, že by sme mali aktualizovať legislatívu, ktorú máme a najmä definíciu v rámci toho rámcového rozhodnutia, ktoré sa vracuje e, ešte do roku 2008. Pani Trugario, skupina Renew Europe. Nech sa páči. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Pani Strugari. Strugariu. Ďakujem pekne, pán komisár. Teším ma, že ste tu medzi nami e, dnes. Ja som pracovala už aj počas prechádzajúceho mandátu, keď som ešte bola zamestnankyňou Európskeho parlamentu, takže teraz samozrejme už sme trochu v inej pozícii. E, Prvá otázka, alebo teda dve odlišné otázky. Prvá otázka sa týka možno skôr e, priorit budúcej komisie, pokiaľ ide o oblasť e, kyberbezpečnosti a hybridných hrozieb, keby ste nám k tomu mohli dať nejaké informácie. A potom po druhé, sieť 5G Viem, že ste to spomínali už na úvod, ale Katrin de Bol, vedúca e, Europolu, e, minulý týždeň povedala, že európske policajné orgány nebudú schopné e, vlastne počúvať a sledovať zločincov využívajúc možnosti siete 5G. V prípade 4G to možné bolo, ale v prípade 5G už to nebude možné. Píše sa o tom aj v médiách, je to veľmi zaujímavá téma. Nadpisy sú také, ak chcete robiť zločin, venovať sa zločinu, zločinu, tak prejdite na 5G. Čiže ako k tomu prístupuje komisia a či by ste nám k tomu mohli dať nejaké bližšie informácie. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pán Besek, EPP. Bilčík, pardon. The bottom here, okay, the bottom good. here by the mic. Thank you very much, Chairman, and uh, thank you very much, Commissioner. Sorry. Áno, ďakujem pekne. Prepačte s tým mikrofónom, kým som si to e, zapol. Budem veľmi stručný. Som novým e, poslancom, aj novým členom výboru LIBE. Teším sa na prácu na tejto téme. A teší ma, že som, že som vás počul, ako hovoríte aj o otázke dezinformácií. Tým čelíme v rámci EÚ a teší ma, že E, toto už je skutočný, e, skutočná taká téma, skutočný problém, o ktorom hovoríme, ale obávam sa, že to netýka iba terorizmu, boja proti terorizmu, alebo teda tým problémom, ktoré vyskakujú pred voľbami. Je to každodenný problém pre naše spoločnosti a toto je podľa mňa niečo, čo by sme sa mali snažiť riešiť a, a tiež aj z našej strany každodenne, aby to bol každodenný problém pre nás na politickej úrovni. Ako z tejto témy ktorý sa venuje komisia a členské štáty, aby sa z toho stala skutočná politická priorita. Ako, a, a, ako si predstavujete, že by to komisia mohla robiť? Čo by sa odporúčali novej komisii? Ako má k tomu pristupovať? A boj proti dezinformáciám samozrejme, to je priorita aj v oblasti legislatívnej v rôznych členských štátoch. Očakávate nejaké legislatívne iniciatívy zo strany komisie, pokiaľ ide Eh, aj o Európsky parlament. Ďakujem pekne. Pani Incer, ďakujem pekne. Pán komisár. Otázka, pokiaľ ide protiteroristické aktivity. Myslím, že to tu už zaznelo, ale možno trochu inými slovami. Vieme, že napriek teda, že terorizmus a ideológia sa navzájom ovplyvňujú. Eh, Pravicoví extrémizmus a džihadizmus sú dve strany tej istej mince, tak to e, myslím si môžem povedať. A keď si spomeniem na rozhovor z roku 2017, e, tam na Euraktíve sa hovorilo aj o tom rastúcom, rastúcej hrozbe hm, pravicového terorizmu a tiež ste povedali, že o tomto sa menej hovorí v médiách v porovnaní s istým inými formami extrémizmu. A vidím, že tá tá politická, ideologická dimenzia pravicovej, krajine pravicového násilia e, sa častokrát e, tak nejako pod koberec e, zameta aj to v tomto parlamente, ako keby toto boli iba nejakí ľudia, ktorí majú psychické problémy na rozdiel od iných teroristov. A keď si spomenieme, ako ten napríklad terorista, ktorý zabil 69 ľudí v Utoji v Norsku, pred 8 rokmi jeho tiež takto mm, ako keby profilovali v tomto duchu. Čiže chcem sa spýtať, je hrozba pravicového extrémizmu rovnako e, veľká ako v roku 2017, keď ste dostali tú otázku z Euraktívu a či členské štáty túto hrozbu vnímajú dostatočne e, vážne a aké opatrenia môžeme na európskej úrovni prijať, aby sme proti týmto hrozbám mohli bojovať. Pani Lazo, nech sa páči, za Reniu. Ďakujem. Dnes eh, sa Boris Johnson stal premiérom Británie a povedal, že tak či tak eh, Británia vystúpi z EÚ 31. oktobra. Dúfam, že nemá pravdu, ale chcem sa vás eh, spýtať, ako vnímate vy to, akým spôsobom komisia a členské štáty sa pripravili alebo pripravujú na e, takéhoto no deal exitu najmä z hľadiska bezpečnostného hľadiska, alebo najmä v súvislosti s, s bezpečnostnými otázkami. A potom, potom, ehm, pokiaľ ide o prípravu európskych inštitúcií, ehm, pokiaľ ide o obranu pred e, kybernetickými útokmi, čo už je spravené, čo ešte treba spraviť a či komisia má nejaké prípravné aktivity ehm, v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Megit za zelených. Ďakujem pekne. Ďakujem za tú prezentáciu, pán komisár. Budem stručný. Ja vítam eh, tú správu zo včera, že britské spravodajské služby mm, citlivo vnímajú aj hrozbu eh, extrémnej pravice v rámci domáceho terorizmu, keďže dali to aj do toho systému teroristických hrozieb. Ale bola zavraždená aj Joe Cox, ktorú mm, zabil bielý rasista Eh, útočí sa na Rómov v Českej republike a potom eh, sú tu rôzne teroristické aktivity zo strany bielých rasistov v celej Európe a Kanada tá klasifikovala aktivity ako týchto bielých rasistov ako, alebo supremacistov ako teroristické aktivity. Mám k tomu otázky. Myslíte si, že komisia vníma aktivity bieleho e, rasistického terorizmu dostatočne vážne. Myslíte si, že do, takisto aj zdroje sú tam dostatočne, dostatočne poskytované do tejto oblasti, ako by ste odporúčili, alebo čo ste odporúčili vašim, vašmu e, nasledovníkovi, aby v tejto oblasti robil. Ďakujem pekne ďalej, pán, pani Stadler, ďakujem, teším ma, že ste tu medzi nami. Samozrejme, ja ešte dúfam, že Brexit e, sa nikdy nestane až vás tu budeme mať ďalších 5 rokov. Nájde zomiera posledná. Ukazuje sa, že bezpečnosť je veľmi dôležitá oblasť a myslím, že všetci súhlasíme, keď e, všetci hovoríme o tom, že tieto ciele dokážeme riešiť iba spoločne. Bezpečnosť je jeden z hlavných, e, najviac náročných problémov, tém našej spoločnosti. Je to zároveň jeden z hlavných, e, jeden z hlavných potrieb našej spoločnosti, okrem tých zjavných hrozieb, ako napríklad terorizmu. Sú tu aj také tie eh, hrozby, ktoré ste vy eh, spomínali, kritická digitálna infraštruktúra. To slovo digitálna to už môžeme aj vynechať, pretože nakoniec každá infraštruktúra medzičasom je svojím spôsobom digitálna. A to je moja prvá otázka. Ako to vnímate vy? Ako sme pripravení na to, že by nastal eh, napríklad nejaký úplný výpadok? A potom Europol, ktorý sa robí veľmi dobrú prácu ale napriek tomu jeho, obmedz, jeho mm, zdroje sú obmedzené. Teraz sme hovorili aj o možných škrtoch, pokiaľ ide o e, z 52 do, do, dočasných zamestnancov, že títo by boli škrtnutí a sú tam aj nejaké milióny, ktoré sa mali s tým v súvislosti škrtať. Takže ako to vnímate, podľa mňa treba posilňovať Europol vo všetkých požiadavkách a aj vo finančných veciach. Pani Kalura, nech sa páči. Ďakujem. Pán komisár, veľmi e, rád si, rada si vás e, počujem za každým. Ja sa budem venovať kyberbezpečnosti, ako vždy. To vás asi neprekvapí. Spomenuli ste viaceré témy, ktoré komisia spravila, e, ktoré komisia spravila a chcem vás naozaj um, oceniť za to, že sa tejto téme venujete. Je to náročná doba, máme tu IT revolúciu, kybra taký je nová realita, E, svet je rozdelený, ideologické rozdelenie, pokiaľ kyberbezpečnosť e, rastie a je to otázka aplikovateľnosti medzinárodného práva. Hoci Európska únia bola v tejto otázke veľmi e, prísna a striktná, čiže v tomto náročnom čase, ako vnímate úlohu EÚ a kde si myslíte, že by sme mohli byť silnejší, pokiaľ ide o aplikovateľnosť medzinárodného práva, medzinárodnej spolupráce a tak, aby Európska únia bola silným aktérom aj na globálnej úrovni v oblasti kyberbezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, iba veľmi stručne. Čítal som váš e, text v parlamentnom časopise minulý týždeň. Takisto viem aj, čo ste hovorili o tom digitálnom rozmere a dopade na našu bezpečnosť. S tým všetkým súhlasím. Mám konkrétne otázky. My ako kontinent e, nestíhame, pokiaľ ide najnovšie technologické novinky, na najnovší vývoj. Treba samozrejme naďalej sa snažiť súťažiť z USA s Čínou a to nielen z hľadiska ekonomického alebo priemyselného, ale aj preto, lebo pokiaľ závisíme od iných, tak potom sme zraniteľní. Sú isté konkrétne kritické body hardwareu či softwareu, kde sú na svete monopoly a tieto monopoly nie sú v Európe a ktoré sú základov našich databáz, našich eh, kritických systémov. Čiže toto je skôr taká otázka uh, už komisie, ktorá bola a pokiaľ ide o ďalšiu komisiu, tak rád by som vedel, aká bude vízia komisie, pokiaľ je riešenie týchto technologických medzier. Potom ďalšia otázka, uh, umelá inteligencia na tomto výbore si myslím, že máme záujem o to, aby sa náš život uh, veľmi nemenil. E, dnes napríklad e, naša doprava a lietanie, to sa výrazne mení aj e, tým, ako sa mení digitálny svet a my chceme naše hodnoty nejakým spôsobom do budúcna namodelovať aj do umelej inteligencie a čím lepšie to spravíme, tak budeme lepšie mm, pripravení aj na to, aby sme umelú inteligenciu privítali do našich životov. Myslím, že to nás jednoducho čaká. Ďakujem pekne pani Vale. Ďakujem. Ešte o tých dezinformačných kampaniách. Tá škoda, ktorá už e, nastala, myslím, že nebola až taká dramatická, alebo tie škody, ako sme sa možno báli. A mám k tomu tri stručné otázky. Myslíte si, že Európska únia, keď sa na to pozrieme dozadu, spravila dosť toho, alebo skôr by, sme, by sme povedali, že sme mali skôr šťastie, že nič dramatickejšie sa tam zatiaľ nestalo. Potom myslíte si, že členské štáty sú pripravené na dezinformačné kampane, ktoré e, budú v ďalších voľbách. A potom tretia otázka, tu vlastne spomínal už kolega. Myslíte si, že treba príjmať z tejto oblasti ďalšiu legislatívu? Pani Keller, Ríňu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán komisár, ďakujem, že ste tu medzi nami. Pamätáme si, že ste boli svoj času veľvyslancom Británie vo Francúzsku predtým, ako ste boli vymenovaní do vašej funkcie aktuálnej a samozrejme boli ste aktuálni e, aj v tej pôvodnej pozícii, hoci trvalo iba pár mesiacov. Otázka, čo si myslíte, pokiaľ ide o znižovanie počtu ľudí, e, zamestnancov Europolu, tak ako sa o tom e, ako, tak ako sa to uvádza v rozpočte e, na rok 2020, tam je nejaká sata zdrojov o 25% napriek tomu, že e, vlastne Europol má čoraz viac práce, pokiaľ ide o nebezpečné osoby. Čo si myslíte o tom? Potom druhá otázka, čo si myslíte o miere európskej koordinácie, pokiaľ ide o e, vlastne rodiny alebo rodiny príslušníkov, ktorí sa navracajú z vojnových zón. Pani Brigman, nech sa páči, zelený. Ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste spomenuli aj otázku zahraničných bojovníkov a teda ochotu Európskeho parlamentu, teda Európskej komisie podporiť túto tému, e, teda podporiť členské štáty, pokiaľ ide o navracanie takýchto osôb a najmä detí, bojovníkov, e, ktorí sú prítomní e, v táboroch v Syrii či v Iraku. V Iraku je to dvojitá urgencia, jednak eh, humanitárna, pretože momentálne máme veľmi teplo a určite bude viesť to aj k nejakým smrťam. Už aj v zime, tam, eh, keď bola zima, zase nejakí ľudia zomreli. Určite to isté uvidíme aj v lete, len teda v súvislosti s vysokými eh, teplotami potrebujú vodu, potrebujú iné záležitosti. 90% ľudí, ktorí sú v týchto táboroch pritom sú ženy a deti týchto ľudí, čiže sú veľmi zraniteľní. A e, potom e, druhá vec, tá sa týka boju proti radikalizmu každý deň, predstavuje dotočné riziko, tak e, preto, aby vlastne tieto deti potom tam e, boli pod negatívnym vplyvom ľudí, ktorí sú ešte stále e, verní islamskému štátu, takže potom, čo tieto osoby, teda ich napríklad tieto, tieto manželky E, teda voči tým deťom matky, pokiaľ e, splnia alebo odsedia si svoje tresty, tak aby mohli žiť dôstojným spôsobom aj s deťmi s nejakou budúcnosťou, ktorú momentálne nemajú. Vy ste povedali, samozrejme, spada to pod právomoci členského štátu, ale keď sa ma povedať proti radikalizmu, či by komisia prípadne mohla pomôcť v rámci koordinácie bezpečnostnej a humanitárnej e, tomu, aby tam e, napríklad v rámci stále zastúpenia v Sýrii nejakým spôsobom sme mohli umožniť túto repatriáciu takýchto detí. Ďakujem. Ďakujem, pán Fest e, z ID. Fest, áno. Um. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár King, že sa predovšetkým venujete téme dezinformácií, pretože pravdivé a úplné informácie pre našich občanov, toto je základ demokracie a vidíme to na dvoch príkladoch. 24. mája v Lyone zautočil islamský štát a tento útok, ako sme si neskôr prečítali, bol na poput Macronovej vlády, že sa o ňom neinformovalo, takže toto spravodajstvo malo priamy dopad aj na zloženie Európskeho parlamentu, aj možno na zloženie tohto výboru. Po druhé, ako e, ministerka obrany Ursula von der Leyen celé mesiace hovorila, že v rámci Bundeswehru je pravicová extremistická sieť, nič to sa nedokázalo. Všetky postupy e, vzdia- vzhľadom na nedostatočné dôkazy boli zahrnuté, žiadne poci- alebo niektoré neboli započaté. No a moja otázka je, keďže do toho zasávala vláda, reagujete na takéto prípady a v podstate nakoľko ste dôveryhodní, pokiaľ teraz budete spracovať s predsedničkou komisie, ktorá ako členka Merkelovej kabinetu sa do veľkej miery podial na takejto dezinformácii. Ďakujem pani Al-Salani za obnom Európu. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po švedsky. Ďakujem za váš eh, príspevok. Skutočne hm, ste nám podali veľmi komplexné obsiahne správy. Hlavne pre nás nových to bolo zaujímavé. Pán komisár, keď hovoríme o ochrane našich občanov, keď, tu ide, keď ide o bezpečnosť občanov a chra- o to, aby sme chránili pred útokmi, je treba e, zaručiť, že sa nebudú porušovať ani štandardy. Napríklad aj ste vystavení aj možným digitálnym útokom, ale smernica o boji proti diskriminácii zabránila, aby napríklad Rada Európy e, sa zúčastnila na e, týchto postupoch, aby bola zahrnutá do našej práce v rámci vnútornej bezpečnosti. Takže myslím si, že by ste sa mali venovať aj tejto otázke, pretože tu ide predovšetkým o to, aby sme sa chovali rovnako všetkým občanom. Chceme napríklad upozorniť na potreby občanov, ktoré majú špecifické potreby a treba ich chrániť. Ako to chcete zaručiť? Ďakujem, pán Papadakis. Pán komisár, čo keby vy ste tu hovorili o veciach, ktoré majú dopad na desetky tisíc ľudí a hovoríte, že treba vytvoriť rámec práva a záujmy ľudí nie sú dostatočne chránené. Treba oveľa lepšie chrániť ľudské práva. Ale kto bude kontrolovať, čo sa deje v mene bezpečnosti? Ako budeme kontrolovať, akým spôsobom sa uchovávajú údaje ľudí, či náhodou sa nebudú špehovať prostredníctvom telekomunikačných kanálov. Ľudia nie sú spokojní s tým, že každý klik, ktorý na počítači urobia, sa monitoruje. Hovoríte o radikalizácii, ale všetky tieto veci sa obratia proti záujmom obyčajných pracujúcich ľudí. Ľudia nemajú alebo nie je to rovnaké zaobchádzanie, čo sa týka týchto aspektov. Takže kde táto radikalizácia skončí? Pán komisár, ste si vedomi toho určite, že sú tu určité skupiny, ktoré sú financované inými skupinami z USA a že sa snažia vyvolať e, vojnu ako nás chcete ochraňovať pred tými, ktorí chránia nás? Musíme tieto siete, napriek tomu, že sú tu, sú tu elektronické siete, musíme ich prelomiť. Ďakujem, pán Ranžel. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste, pán komisár, prišli za nami do výboru. Ja by som chcel hovoriť o viacerých veciach. Poprvé, odolnosť a bezpečnosť sieti 5G. Nedávno ste povedali, že členské štáty uzavreli národné vyhodnotenie situácie a že toto hodnotenie predložili. No a národné orgány zaradili spolahlivosť sieti 5G na zoznam tých spochybnených aspektov. Taktiež z Portugalska z telekomunikačného sektora prichádza informácia, že je tu dohoda s čínskou spoločnosťou ohľadom rozmiestnenia a zavedenia siete 5G. Informovala portugalská vláda komisiu o tomto kroku. Čo si myslíte o dopade takéto dohody na aspekty bezpečnosti? Po druhé, v súvislosti s informačnými systémami. Ako viete, za minulá parlamentného obdobia sme schválili smernicu o PNR. Takže chápem to správne tak, že prebieha momentálne pilotný projekt, aby sa rozšíril záber tohto systému. Pokiaľ áno, tak prosím, nás o tom informujte. Ďakujem. Ďakujem pani Conner za obnovu Európu. Ďakujem. Ďakujem pán komisár King. Tiež by som chcel položiť otázku v súvislosti s PNR. Tiež sme čítali správu o tom, že členské štáty chcú rozšíriť e, systém PNR na e, lode, autobusy, vlaky. Ako vyhodnocujete zatiaľ tieto plány? No a predovšetkým pani kolegyňa napríklad, Intfel napríklad hovorila, že v Nemecku 99,7% tých nálezov sú, je mylných. Takže ako to hodno, ako hodnotí túto situáciu? Po druhé, možno ste videli hrozné obrázky z útokov na uh, Gay Pride v Polsku. Ako chcete zaručiť bezpečnosť ľudí všade v EÚ a ako chcete chrániť uh, občanov EÚ? Ďakujem. Prekračujeme stanovený čas a to len preto, že tento výbor sa skutočne vašnivo zaujímal o tieto témy a ďakujeme tlmočníkom, že tu zostanú o 15 minút dlhšie, až o 15 minút. Takže by sme sa mali snažiť ukončiť toto kolo rečníkov čo najrychlejšie, tak aby komisia dostala čas na odpoveď. A teraz bude hovoriť pán Brajer za zelených. Ďakujem Pán predstav, pán komisár, som novozvolený, toto je moja prvá otázka pre komisára, takže som sa snažil eh, tam vyčleniť tie veci, ktoré ma zaujímajú najviac. Po prvé, máme európsku politiku v súvislosti s masovým dohľadom a uchovávaním údajov, ako napríklad PNR a tak ďalej upozornil na to Európsky súdny dvor, ukázalo sa, že je to v mnohých prípadoch neúčinné, alebo to uchováva nesprávne údaje. Napríklad Dánsko bol veľký škandál do toho, že sa e, neprávom uchovávali určité údaje. Komisia chce nahradiť tieto nedostačujúce politiky, alebo chcete zmeniť systém a už nevyužívať tieto programy masového dohľadu. Druhá otázka v súvislosti konkrétne s eh, uchovaním údajov. Európsky súdny dvor rozhodol, že táto politika je neprimeraná a prečo komisia žiada od členských štátov, aby naďalej rešpektovali také národné zákony, ktoré eh, sú neprimerané a diskriminujúce. Po tretie, čo sa týka teroristického obsahu online. Máte nejaké konkrétne dôkazy a fakty, ktoré by nám jasne dokázali, že odstranenie teroristického obsahu online zniží mieru terorizmu? Z akých štúdí a z akých faktov vychádzate? Ďakujem teraz pán Gahod za ide. Oui, merci, Ďakujem, pán komisár. Hovorí sa o tom, že by ste chceli posilniť e, bezpečnosť e, obrany proti e, radikalizácii a propagande a šíreniu nenavisti na internete. Pokiaľ ide o radikalizáciu, je tu e, naozaj oblasť, kde pre, naozaj narastá radikalizácia. To sú e, väzenské zariadenia. Pokiaľ ide o tieto e, zariadenia, existujú nejaké údaje o tom? Pokiaľ ide o tom, o kybernetickú kriminalitu, hovorili ste o tom, že je dôležité, aby členské krajiny stiahovali z internetových stránok teroristický materiál. Ďalšia metóda je nabádať členské krajiny, aby tento e, umiestňovanie tohto materiálu e, charakterizovali alebo klasifikovali ako zločiny, ako trestnoprávne postihnutelné zločiny, aby sa kriminalizovali tieto obsahy. To by bol najlepší prostriedok samozrejme na zabezpečenie, aby sa to rešpektovalo. A pokiaľ ide o nenávisné prejavy, Očividne všetci vedia, o čo ide, keď ide o e, nabádanie e, k násiliu. Tam nie je problém, ale ďalšie aspekty to komplikujú. Napríklad e, prvý zákon o nenavistných prejav- prejavoch sa vlastne objavil v sovietskom Rusku ešte nie. Nemalo by to smerovať až k tomu, že sa jednoducho len rozlišujú názory. Viem, že v určitých výstupoch sa hovorí o tom, že by to mohlo ísť až týmto smerom. Dúfam, že táto nuansa e, v komisii je známa. Judith? Pán Huk, hlasili ste sa? Áno. Pán komisár, dve veci. Poprvé, otázka extremistického obsahu na platformách sociálnych médií. To je veľmi dôležitá záležitosť, no ale zaujímalo by ma, či vo svojej práci sa venujete nielen pre podnecovaniu k násiliu, ale aj ďalším vážnym záležitostiam, e, ktoré by mohli viesť takýmto e, krokom. My v Spojenom kráľovstve máme také prípady, že extrémne pravicoví aktivisti publikovali obsah, ktorý by mohol ohroziť ich súdny prípad. Napríklad Tommy Robinson, ktorý bol nedávno uväznený za takéto chovanie. To je jeden príklad, ale určite nie jediný. Takže prosím, toto je dôležitá téma. Po druhé, vážna hrozba. V mnohých európskych krajinách e, útoky nožom, to každý rok zabije oveľa viac e, ľudí než e, bežný terorizmus. Len v Spojenom kráľovstve 17 a pol tisíca osôb, ktoré majú len 14 rokov, každý deň u seba nos, pri sebe nosia nôž. No a toto, takéto útoky nožom sú porovnateľné s napríklad útokmi strelnou zbraňou v USA. Takže čo sa týka e, dostupnosti nožov, tak tam je to jasné, veď tie sa veľmi ľahko niekde ukradnú, je treba sa na to pozrieť, ale dostupnosť e, nožov aj online, napríklad automatickú zbraň si u nás doma kúpiť nemôžem, ale nejaký bojový lovecký nôž si môžem e, kúpiť ľahko. Ďakujem, pán Berg, za ide. Pán e, predseda, ďakujem, pán komisár. Kybernetická kriminalita to je veľmi e, dynamická oblasť kriminality a preto my ako politická skupina ID tam vidíme zniženie rozpočtu pre policajné zložky, ktoré požaduje predovšetkým lavica. Toto vidíme ako veľkú hrozbu. Je tu teraz navrhnuté zniženie rozpočtu pre Europol. Takže, pán komisár, prosím, aké odporúčania máte pre ďalší postup v oblasti boja proti kybernetickej kriminalite a e, ďalej, v ktorých oblastiach vidíte v boji proti kybernetickej kriminalite úspechy. Pani e, Birgit Cipel chce poznámku počiarov veľmi rýchlo, keď dostane slovo pán komisár. Takže ďakujem, len aby sme určite pracovali. Ja nechcem, aby opäť som dostala rovnaký zoznam, ako e, keď pán komisár King hovoril o správe o základných práv z roku 2017. To bol len zoznam zákonov, kde sa popisovalo, ako každý zákon sa má v e, súvislosti s ľudskými právami. Ja som hovorila, ako pán komisár dobre vie, o nejakej hĺbkovejšej správe, ktorá by hovorila kombinácii všetkých zákonov opatrení a o tom, aký to má spoločne dopad na oblasť ľudských, dodržovania ľudských práv. A takáto správa sa pripravuje na komisii a momentálne zablokovaná. Takže je to trochu niečo iné, ale možno sa k tomu ešte vrátime. Ďakujem. Ďakujem, no je jasné, že už sme prekročili stanovený čas možno vrátane tých 15 minút navyše, takže máme trochu problém, musíme si ešte vypočuť všetky odpovede od pána komisára. Takže od 16.45 e, bude pán komisár hovoril len po anglicky. Dobre? Takže, čo som chcel povedať? Boli tu mnohé otázky v súvislosti s kybernetickou kriminalitou a s elektronickými dôkazmi. Toto sú otázky, ktoré určite nás budú zamestnávať v nadchádzajúcich mesiacoch, možno aj rokoch, ale Rada dala komisii mandát na rokovanie o pristúpení k protokolu o kybernetickej kriminalite alebo protokolu e, dohovoru e, o kybernetickej kriminalite. Takže boli tu mnohé kroky aj z našej strany, ktoré sa s týmto prekrývali. Ako chcete zaručiť, že mandát Európskeho parlamentu bude rešpektovaný pri rokovaní o pristúpení k dohovoru, Európskom dohovoru o boj proti kybernetickej kriminalite. Takže teraz dostávate slovo, možno krátko zhrňte vaše odpovede na tieto všetky otázky. Tu sa to stáva, že si pozveme komisára a potom nezostane čas sa vyjadriť k jednotlivým otázkam detailne, takže možno prosím, keby sa dalo, pozložite nám to písomne, trochu detailnejšie rozpracované, aby ste sa vyjadrili ku všetkým otázkam, ktoré tu zazneli. Prosím. Ďakujem, nebudem odpovedať detálne na všetky otázky, tak ako by si to zaslúžil, lebo boli to veľmi vážne otázky, takže môžeme sa jednotlivo o tom porozprávať. Moje dvere sú vám otvorené, možno sú to určité prierezové, súvisiace otázky, kde vám možno poskytnem písomné odpovede. Pani Sipl, ja neviem o žiadnej správe, ktorá bola zablokovaná, ale overím si to. Pokiaľ by sme mohli urobiť niečo preto, aby sme podporili náš vzájomný dialog, ohľadom dopadu našej práce, predovšetkým na oblasť e, základných práv, no tak by som to rád urobil. A mnohé otázky sa vzťahovali k budúcej komisii. Tu by som chcel povedať, že máme menovanú predsedničku, ktorá bude postupovať podľa tej osnovy, ktorú už zverejnila. Takže ja nehovorím v mene budúcej komisie, ja vám môžem dať môj názor, na za ktorý vychádza z mojich vlastných skúseností a možno to nebude úplne do detailov súhlasiť s agendou novej komisie. Ja sa pokúsim vyjadriť k určitým tým najdôležitejším otázkam. Myslím si, že treba robiť viac boj proti dezinformáciám, Dezinformácie sú skutočnou bezpečnostnou hrozbou pre, naše, pre našu spoločnosť. Organizujeme politickú diskusiu, politické udalosti, občas nejaké referenda, voľby. A to je dôležité, čo sa deje v našej spoločnosti. A tieto dezinformácie chcú e, rozosielať klamné správy, ktoré chcú potom zmeniť naše spolužitie v spoločnosti. Ja si myslím, že sa nám podarilo robiť veľa významných krokov, mali sme aj šťastie, ale nestačilo to zatiaľ. Takže dúfam, že budúca komisia sa týmto bude naďalej zaoberať. Je treba mm, naďalej rozpracovať e, naše spojenectvo teraz s platformy sociálnych médií, no a ja osobne sa musím pozrieť, či by mohli prísť nariadenia v tejto oblasti, tak aby to nebola nejaká cenzúra konkrétneho obsahu, pretože to nie je na nás, aby sme posúdili, či niečo je správne, nesprávne, zle, dobré, ale je treba stanoviť si nejaké hlavné pravidlá, ohľadom transparentnosti, politické reklamy, e, aktivity botov, e, pravidiel v politickom priestore a ohľadom prístupu ex, nezávislých expertov e, dohľadu, aby mohol dohľadať na to, čo sa deje s týmito informáciami. Takže myslím si, že do budúcnosti sa bude postupovať takto. No a taktiež, čo sa týka kybernetickej oblasti vo všeobecnosti, myslím si, že sa nám podarilo urobiť e, nejaké úvodné kroky. Ešte nás čaká veľa práce v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou. Chystá sa legislatíva. Myslím si, sa ňou zaoberá e, výbor ITRE a má sa vytvoriť sieť centier kybernetickej kompetentnosti po celej EÚ, aby sa robil lepší výskum v tejto oblasti. Mali by sme viac urobiť pre podporu medzinárodnej spolupráce, pokiaľ ide o e, tiež používanie medzinárodného práva aj tiež v oblasti e, e, umelých inteligencií. Európa by mala odvážne byť priekopníkom v tejto oblasti. Je tu európsky prístup, ktorý by sme mali naozaj posúvať vpred. Nie je to to isté, čo robia Američania a veľmi sa to líši od prístupu čínskeho, takže naozaj by sme mali stanoviť náš vlastný postup a obhájiť si ho. Najmä pokiaľ ide o 5G, e, to je momentálna téma. Tu tento proces treba naozaj e, dovršiť do konca tohto roku. Sú tu národné e, posudky, ktoré sa vrátili z 27, z 28 krajín. Tie sa spoja do celoeurópskeho posúdenia e, rizík a e, bezpečnosti siete a ku koncu roka budeme predkladať návrhy k opatreniam, ktoré sa dajú spoločne alebo národne prijímať. To je vec oddelená od výzvy policajného prístupu a rizika toho, čo sa vlastne e, e, zhrňa názvami e, tápanie v tme alebo problémy pri získavaní informácií. Je tu zvýšené použitie kódovania od užívateľa k užívateľovi a diskutuje sa o tom, ako by sme mohli pomôcť autorizovanému prístupu k vymáhaniu práva pri prebiehajúcich vyšetrovaniach, pri vyšetrovávaní, získavaní dôkazov. Tu, čo, čo si môže urobiť v rámci a, a právneho postupu. A tiež je tu otázka, ako budeme e, chrániť našu infraštruktúru 5G proti nelegálnemu prístupu. Či sú to zločinci e, mimo štátu alebo štátni aktéry s cieľom zasahovať do našej inf- digitálnej infraštruktúry. Tieto témy sú veľmi dôležité, e, o ktoré sa líšia a sú významné. Pokiaľ je význam, ktorý treba pripisovať e, pravicovým výzvam a pokiaľ ide tiež o výzvy, e, ktoré sa týkajú menšín ako LGBTI alebo iné časti našej komunity, ja si myslím, že od roku 2017 e, sa, musíme, sa zameriavame na toto. V mojom prípade sa to e, stalo centrom po, e, po o, o úmrtí Joe Coxovej. Opätovne sa to udialo v Nemecku, kde je ďalšia obeď pre pravicovej teroristické aktivity. Takže je to veľmi dôležitý bod, Berú to členské krajiny vážne? Neviem. Dúfam. Minimálne by to malo byť súčasťou našej práce. A akokoľvek nás zaujímajú na, rizika týkajúce sa e, e, džihádskeho násilného extrémizmu. Tiež máme obavy, pokiaľ ide o iné formy extrémizmu, vrátane toho pravicového. A potom ďalej, len tak na, na e, okraj, otázka zločinov eh, útokov nožmi. Eh, snažili sme sa posilniť na európskej úrovni kontroly pri prístupe eh, k nebezpečným chemikáliám, strelným zbraniam. A úprimne je to výzva. Ak je to však diskutované, chcete z toho urobiť program, ak, tak OK, diskutujme o tom. Pokiaľ ide o otázku Europolu, viacerí ste to spomenuli. Nie je tu návrh, že by sa škrtal jeho rozpočet. Naopak je tu návrh zvýšenia jeho rozpočtu. Argumentuje sa, či ten návrh, ten rozpočet zvýšuje dostatočne. Som presvedčený, že budeme mať možnosť o tom ďalej diskutovať Europol má množstvo dôležitých úloh, ich úloha je naozaj narastajú, narastá jej význam. Snažím sa maximálne podporiť ich prácu a to bude môj rámcový prístup pri diskusiách. A ešte dve poznámky na okraj. Popri základnom rozpočte treba sa zamýšľať nad tým, ako možno pomôcť e, Europolu pri prístupu k ďalším zdrojom financovania napríklad hlavne pokiaľ ide o kybernetické vízy, kde Europol zohráva svoju úlohu. Mali by sme o tom diskutovať. Tu či v iných eh, vhodných výboroch mali by sme sa snažiť pomôcť eh, Europolu, aby mal eh, prínos z týchto iných zdrojov. A posledná poznámka na okraj. Diskutovalo sa o, o zamestnancoch počtu, počte personálu Europolu Dočasná agentúra pôvodne na zmluvnej báze ne, nemala všetky klasické podmienky. Musíme e, sa pokúsiť to riešiť. To ne, sa nerovná však vyjadreniu, že by sme nepodporovali e, Europol. Pokiaľ ide o radikalizáciu a teroristických bojovníkov a množstvo otázok, otázok, ktoré spájali radikalizáciu a migráciu, národ, násilný ter- terorizmus. Tí, ktorí ste tu dlhšie v tomto výbore, viete, tu sa už opakuje, že je naozaj rozhodujúce, aby sme v týchto diskusiách rozlišovali medzi výzvami, ktoré samozrejme existujú a sú spojené s migráciou, a na druhej strane bezpečnostnými výzvami spojenými s násilným extrémizmom a terorizmom e, Inak, ak to nebudeme rozlišovať, nech sa nebudeme toho držať, tak e, len pomáhame tým, ktorí chcú šíriť e, radikalizmus, či už e, džihadský alebo extrémne pravicový. Question of where people come from with the question of how do we address those who are pursuing violent extremism and radicalization. So uh, I just want to say that